Good morning. Dobré ráno, kolegovia. Máme veľmi nabitý program na dnes. Máme veľmi málo času na každý bod. Aj tento prvý bod, ktorý je veľmi zaujímavý na našom programe. Chcela by som hneď začať, ak dovolíte, keďže vidím všetkých, ktorí tu majú byť prítomných Chcela by som najskôr oznámiť jazykové pokrytie našej schôdze. ale nemáme tlmočenie v dančine, malčine, chorvačine a irskej galčine. Musíme ešte odobriť e, odporúčania koordinátorov. Čo sa týka vymenovania spravodajcov, pán Korao za FDD bol vymenovaný za spravodajcu pre návrh správy o automatizovanej výmene údajov, čo sa týka registrovaných e, údajov v Portugalsku Chcem sa opýtať, či výbor odobruje toto odporúčanie koordinátorov. Nevidím tomu žiadne námietky. Dobre. Ďalej, delegované implementované akty. Tu máme správy k trom témam. Delegované nariadenie z 13. decembra 2017. Čo sa týka pridania Sri Lanky, Trinidad, Tobaga a Tuniska do tabulky eh, v bode 1 prílohy po tom, čo sme rozšírili, predložili lehotu a získali sme námietku troch výborov z výboru Econ Libe. Bolo spustené písomné konanie 12. januára. Väčšina e, bola získaná e, spomedzi koordinátorov Libe a Econ a dohodlo sa, že sa bude pracovať v angličtine lehota. Bola stanovená 23. januára o 17. hodine. Spoločné stretnutie výborov Econ a Libe prebehne 29. januára od 18.30 do 20. hodiny a možno prebehne hlasovanie o návrhu na tejto schôdzi, aby sme zaistili hlasovanie v pléne na 1. februárovej plenárke. 16. januára Európsky parlament obdržal vykonávacie nariadenie komisie, kde sa stanovujú pravidlá na uplatnenie smernice z roka 2016 číslo 1148, čo sa týka ďalšieho upravenia prvkov, ktoré sa majú zohľadniť v ohľade poskytovania digitálnych služieb, aby sa lepšie dalo vysporiadať s rizikom bezpečnosti sieti a informačných systémov. Ide tu o opatrenia na vysoko bezpečné siete v celej únii. A ešte ďalšie oznámenie. 16. januára Európsky parlament obdržal rozhodnutie komisie, kde sa stanovuje zoznam podporných dokumentov, ktoré sa majú predložiť zo strany žiadateľov na krátkodobé víza v Austrálii, Bangladeši, Etiópii, Južnej Afrike, Tajsku a Zambii. Prijatie týchto vykonávacích aktov bolo odkomunikované všetkým poslancom vo výbore LIBE vo vestníku z 19. januára. Máme tiež dnes naplánované elektronické hlasovanie o 11. hodine. Prosím všetkých, aby ste pripravili hlasovacie kartičky. A teraz, ak nie sú žiadne námietky k zápisniciam, budeme ich považovať za schválené. Ide o schôdze zo 6. novembra a 8. decembra. Prechádzame tým i hneď k prvému bodu nášho programu. Vypočujeme si prezentáciu o návrhu správy delegácie na Maltu. Táto cesta prebehla 13. novembra a 1. decembra 2017 Chcela by som privítať aj členov bývalého výboru PANA, ktorí sú tiež zúčastnení na tomto stretnutí a tiež maltského ministra eh, strvodlivosti pána Ovena Boničiho. Práve som sa dozvedela, že aj synovia zosnulej eh, Dafne Karuany sú tiež medzi nami a ich týmto veľmi srdečne vítam a chcela by som im týmto vysloviť hlbokú úprimnú sústrasť. Prechádzame teda k práci, ako viete. Táto misia prebehla a v nadväznosti na rozhodnutie koordinátorov a tiež na žiadosť konferencie predsedov. Konferencia predsedov rozhodla, že táto delegácia bude pozostávať z 8 poslancov, jeden poslanec za každú politickú skupinu z výboru Libe a z výboru Pana, aby boli vyslaní na Maltu. Dávam ich hneď slovo pani Anne Gomeš, ktorá predsedala tejto delegácii, aby nám priblížila hlavné zistenia tejto misie. Keďže máme veľmi málo času, chcela by som požiadať pani Gomeš, aby dodržala vymedzených 10 minút a potom všetci ostatní kolegovia, koordinátori a ostatní Poslanci, prosím, než sa obmedze na dve minúty, budem musieť byť veľmi prísna, aby dostali všetci priestor. Pani Gomež, nech sa páči. Thank you. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Najskôr, ak dovolíte, by som aj ja chcela privítať pána ministra. Práve to chceme. Chceme pokračovať v kontakte s miestnymi orgánmi z Malty, aby sa objasnili mnohé veci, ktoré je treba objasniť ako zrejme každý, ktorý si prečítal správu z tejto misie, e, sa môže sám presvedčiť. Táto správa je dosť popisná, popisuje to, čo sme absolvovali. Chcela by som ešte, že privítať aj troch synov zosnulej Daphne Karuguany Galicie. A pripájam sa aj slovám pani predsedajúcej a ja vyslovujem úprimnú sústrasť Správa je, ako som už povedala, popisná. Teda popisujeme tam kontext, um, tiež tam popisujeme, čo sme sa dozvedeli na Malte. Poslanci sa pripravili, získali informácie, pýtali sa, dostali odpovede. A tiež je dôležité, že táto správa je už druhá časť. Eh, tam uvádzame hlavné závery, zistenia. Nebudem ich teraz všetky čítať, a tiež sú tam odporúčania odporúčania eh, malckým orgánom, odporúčania tiež európskym orgánom, pretože na Malte máme dočinenie s situáciou, ktorá sa netýka len Malty, týka sa celej Európskej únie a nás všetkých, pretože má dopady napríklad aj na uplatňovanie smernice o boji proti praniu špinových peňazí, otázky korupcie a tak ďalej. Teda ide o témy, ktoré sa nás týkajú všetkých a, a ide tu v končnom dôsledku aj o bezpečnosť nás všetkých. Možno by bolo užitočnejšie, keby som popísala fakty v tejto chvíli, ktoré sme vyvodili z tohto kontextu našej cesty na Maltu. Predovšetkým dvaja ľudia boli odhalení v panovských dokumentoch, ktorí boli predmetom aj vlastných správ z Malty, teda ide o politicky vystavené osoby členov vlády, ktorí sú naďalej súčasťou vlády. Jeden z nich je ministrom, pán Mizi, a ďalší je členom kabinetu predsedu vlády, pán Kremzi. Sú to ľudia, ktorí sú vnímaní ako skorumpovaní na celej Malte. Existujú správy FIU, ktoré sa zverejnili na verejnosti, ktoré to obsahujú a pritom sa neprijali žiadne kroky na úrovni policie. Polícia a generálny prokurátor nekonali na základe tejto správy FIU. Niektoré správy sú aj verejné a prebiehajú viaceré súdne konania, konkrétne 5. A ak sa uzavrú, tak bude potrebné, aby nasledovali aj následné kroky polície. A v týchto piatých súdnych vyšetrovaniach jedno je zablokované na úroveň vlády, aj keď to spustil vtedajší e, vedúci opozície, blokuje to vláda. Ide tu práve o tieto politicky vystavené osoby, ktoré boli odhalené v panamských dokumentoch a tiež v správe FIU. Ďalší veľmi tragický fakt je, že pani Daphne Caruana Alicia bola zavraždená, zastrelená. Bola to hlavná blogerka, novinárka, ktorá odhaľovala prípady korupcie najmä odhalila konanie niektorých z týchto ľudí, ktorí boli tiež e, pomenovaní v panamských dokumentoch. Zatiaľ, dva dní potom, čo sme opustili Maltu, podozriví e, z tejto vraždy boli nájdení, sú zatknutí. Ak sa nič nestane, tak e, budú postavení pred súd a verím, že budú môcť objasniť, kto nariadil túto vraždu pretože je jasné, že ľudia z trestného prostredia boli za touto bombou, teda aby sa zistilo, čo spôsobilo tento výbuch auta a kto to objednal. Rodiny príslušníci sa stiažovali, že neboli informovaní, že boli zadržaní eh, páchatelia, alebo teda vykonávateľia a tiež neprebehli kontakty medzi vyšetrovacími orgánmi a príslušníkom rodiny. Ďalší fakt sa týka toho, že bývalý malský komisár John Daly, ktorý bol nútený odstúpiť z veľmi vážnych obvinení z korupcie a prania úplatkov, napriek tomu, že bol predmetom veľmi závažného a podrobného šetrenia na úrovni ULAFu a tiež bol predmetom aj malckej správy FIU. S ním sa nič nestalo, nebol obvinený a stal sa z neho poradca predsedu vlády. A je to dôležité aj preto, že na Malte často počúvame rôzne informácie o tom, že sú tam spory medzi dvoma hlavnými politickými stranami, že je to akoby na oplatku, ale on sa ako súčasť nacionalistickej strany stal napriek tomu poradcom socialistického predsedu vlády. Teda prečo sa nekonalo v týchto obvineniach, aké sú tam konexie, to je veľmi dôležité odhaliť. A nikdy sa to zatiaľ nestalo. Ďalší fakt, pán Ferry, ktorý je e, Bielovranou, s ním sme sa tiež stretli, aj on bol kedysi policajným vyšetrovateľom, bol prepustený z funkcie, žiadal o to, aby sa stanovil štatút Bielých vrán a už existuje na Malte. Ale dva mesiace uplynuli napriek nášmu tlaku na predsedu vlády a na policajného riaditeľa. Uplynuli dva mesiace a ešte stále sa nepodarilo potvrdiť tento štatút a sú k dispozícii správy, že údajne je nutený neskôr zverejniť informácie a poskytnúť ich vláde, predtým, než e, sa čokoľvek ďalšie urobí. Ďalší fakt, e, dochádza k predaji pasov národnosti, je to súčasťou programu Individual Investment Program. Taktiež existujú dôkazy o tom, že je to veľmi skorumpovaná praktika, e, je do toho zapojená firma, ktorá má veľmi pochybné praktiky a je, to bolo zverejnené v panamských dokumentoch Nemáme zatiaľ zoznam držiteľov tohto napriek tomu, že na Malte z pravidla sa zverejňujú zoznamy ľudí, ktorí získajú e, štátnu príslušnosť. Z pravidla sa to zverejňuje, ale teraz sa to nezverejnilo. Prečo sa nezverejňuje táto skutočnosť? Ani túto odpoveď sme zatiaľ nedostali. Ďalší fakt. je veľmi nevhodný vzťah eh, medzi hlavnou bankou, ktorá predmetom tohto vyšetrovania a ženy Peps. Včera večer, teda respektíve v noci, sme dostali oznámenie od Pilatus Bank. Nemala som možnosť si to prečítať podrobne, celkom iste členové delegácie si to zanalizujú, ale toto prepojenie, ktoré je potvrdené, je veľmi znepokojivé. Podnikateľský model banky je neudržateľný, je to jednoducho fakt a mal by znepokojovať všetkých, najmä malckú vládu. A ďalší fakt, smernica na boj proti praniu špinových peniazí číslo 4 sa mala už uh, uplatňovať všetky členské štáty od júna minulého roka a naďalej sa na Malte neimplementuje. Mohla by som pokračovať, mohla by som spomenúť mnoho ďalších faktov. Um, taktiež obvinenia z osočovania v zahraničí tlačí v prípade malských novinárov, taktiež e, bola snaha ich umlčať. Mám však aj mnoho otázok. Ak by ešte zvýšil čas, mám otázky na pána ministra, ktorý e, prišiel medzi nás, to je veľmi dôležité. Neviem, či môžem položiť otázky už teraz. Ak by bol priestor, tak by som ich rada položila. E, týkajú sa presne týchto faktov a skutočnosti. A na tieto otázky naozaj musíme dostať odpovede. Chcela by som však možno položiť v tejto chvíli jednu otázku. Pani Daphne Caruana Galicia zverejnila súbor uniknutých e-mailov e, v minulom roku. Tam sa hovorí, že pán minister, predseda vlády a ďalší členovia vlády spolu s ďalšími zastupcami firmy Envien Partners. To je firma, ktorá vykonáva eh, tento program predaja cestovných pasov. Zastrašovali finančne, eh, že eh, príjmoprávne kroky na britských súdoch proti pani Dafne Caruana Galicia je dosť zvláštne, že existuje takéto sprisahanie národných orgánov spolu s e, touto firma, firmou, aby sa takto hrozilo tejto nezávislej novinárke. Ako sa to prosím dá vysvetliť, takéto spolčenie? Toto je moja otázka v tejto chvíli, pán minister. Isté, že otázok je ešte množstvo. Predpokladám však, že ešte bude priestor a nemala som čas všetky položiť v priebehu 10 minút, ktoré som dostala k dispozícii. Ďakujeme pekne, pani Gomeš. Is, uh, Ďakujeme. Máme naplánovanú iba hodinu na tento bod programu a mám množstvo rečníkov prihlásených, eh, takže ohlasím vám teraz, ako to prebehne. Teraz dáme slovo koordinátorom. V prvom kole koordinátory výboru Líbe a z výboru Pana. Potom dáme slovo členom tejto delegácie, ktorí vycestovali na Malto, aby sa vyjadrili a potom ďalší členovia výboru, pretože naozaj musíme dodržať vymedzený čas. Nemôžeme prekračovať, inak nedostanú všetci priestor. Maximálne dve minúty. Pani Mecola, nech sa páči. Ako prvá ďakujem. Chcela by som sa poďakovať eh, najskôr delegácii za to, že eh, urobili svoju plácu odhodlanie a dôkladne v okolnostiach, ktoré ani zďaleka nie sú jednoduché. Chcela by som jasne povedať, eh, že tá hniloba, ktorú odhaluje táto správa, nepredstavuje podstatu väčšiny Malťanov, ale dokazuje to, ako naliehavo je potrebná zmena. Delegácia stretla s predsedom vlády, mimo mimovládok, s bielými branami, taktiež prezident maj eh, spravodlivosti a polície získali veľmi jasný prehľad o situácii. Nie, že by bola potrebná delegácia poslancov Európskeho parlamentu, aby nám povedali, že je zaražajúce, že policia odmietla vyšetriť či stíhať eh, páchateľov v prípade obvinení z korupcie, pre nešpinových peňazí, na úrovni vlády a pochybných bank, aj keď pielevrany musia byť chránené a neprenesledované, aj keď novinári musia mať voľnosť vo svojom písaní, nesmie sa im hroziť vraždou a takáto kultúra beztrestnosti sa musí zastaviť. Toto všetko bolo jasné, aj keď predseda e, vlády e, mávol rukou na toto delegáciou. Tento mesiac, 100 dní po e, jej zavraždení, jeho eh, zastupcovia povedali synom Daphne Karucia, že všetko je v poriadku na Malte a že ich matka mala možnosť písať slobodne, o čom chcela. Odpoveď nie je, ako je možné to povedať, keď bola zavraždená táto, čo písala. To len eh, popisuje zhruba, ako funguje súčasná vláda, náš predseda vlády a celého mašinéria prenasledovala mňa, mimo vládky a, a všetkých členov delegácie, najmä pani Gomeš eh, a bude v tom pokračovať, ale my sa nepodáme tomuto zastrašovaniu. O toto sa tu teraz snažíme. Snažíme sa bojovať za naše hodnoty. Malta si e, zasluhuje, aby bolo krajinou, kde funguje kontrola nielen na papieri, kde sa nemôže zneužívať zákon na ochranu podliakov a že nemôžeme len tak nechať vybuchovať auta novinárov, takto by mal fungovať právny štát. A našou úlohou je dokázať všetkým, že Malťanov nevystihuje e, táto činnosť podvodníkov a pachateľov a preto my budeme presadzovať e, zmeny. Ďakujeme pekne pani Mecola, pani Sipel za SAD. Ďakujem. Chcela by som začať tým, že sme e, mali zverejnené panamské dokumenty a taktiež ďalšie zverejnenia, pretože novinári si robili svoju prácu dobre, preto vznikol aj tu v parlamente osobitný výbor a dúfam, že do konca budúceho mesiaca začne činnosť ďalší výbor. Išlo o obsah panamských dokumentov, ktoré spôsobili túto misiu na Maltenie. Práve vražda novinárky spôsobila túto našu cestu a musíme tu nadviazať na dve veci. Podľa mňa Prvá relevantná otázka sa týka otázky korupcie, prania špinových peňazí, ďalej, či ide o individuálne prípady, alebo či ide o systémové konanie, ale okrem toho, a to je ešte viac zražajúce, znepokojivé, to je otázka, kto objednal túto vraždu novinárky. Toto všetko sú otázky, ktoré si vyžadujú ďalšie šetrenie. Musíme zistiť, čo sa presne na Malte deje a musíme preveriť všetky oblasti a preto dúfam a verím, že získame vytvorenie tohto nového výboru tu v parlamente. Zároveň by som chcela povedať, že si cením, že minister spravodlivosti Malty je dnes prítomný a som presvedčená, že aj on bude mať jasnú predstavu o tom, ako zareagovať na tieto správy e, a tieto informácie. Ak by to však bolo možné, chcela by som ešte dodať jednu otázku ak by to bolo možné, možno by mohol odpovedať aj písomne v prípade, že nesmie odpovedať priamo na mieste. Teda ešte by som dodala ďalšie dve otázky. Um, úrad generálneho prokurátora pravidelne eh, sa podrobuje analýzam eh, orgánu Rady Európy Greko. Chcem sa opýtať na eh, najaktuálnejšie hodnotenie, ako vyzerá. Ďalej druhá otázka ako e, funguje váš systém vyšetrovania na úrovni súdov na Malte. Vyšetrujete akékoľvek e, z týchto obvinení, ktoré spomína Daphne Caruano Galicia vo svojich e, dokumentoch a ako sa to vyvíja ďalej. Ďakujeme pekne, pani Sipel. Ďalej teraz v pán Simon za SAD v mene výboru pána ako koordinátor. Ďakujem pekne. Počkám, kým sa nasadia všetci sluchadlá. A ja by som sa chcela poďakovať delegácii za správu, ktorú predložila. Opäť raz sme vystavení mnohým otáznikom, ktoré sa týkajú členského štátu EÚ. Nie poprvýkrát v kontexte e, vyšetrovania vo výbore pána sa zaoberáme štátom organizovanej forme vyhybania sa daňovej povinnosti, tak sa jedna, tak sa dva, toto boli tiež výbory, ktoré sa tým zaoberali, to, že sú kde sú fakty, ktoré je potrebné preveriť, je nepochybné. Preto je dôležité, aby náš parlament eh, vyslal jasný signál, aby sme tých, eh, ktorí teraz um, uzavreli prácu vo výbore pána, aby mohli nadalej pokračovať v rámci osobitného vyšetrovacieho výboru, ktorý celkom iste sa bude zaoberať aj otáznikmi, ktoré popísala pani Gomeš, ktoré sa týkajú Malty, ale tiež sa bude zaoberať aj ďalšími otázkami v oblasti iných členských štátov. Musíme pracovať čisto, musíme pracovať jasne, spravodlivo a v tých medziach, ktoré stanovujeme, musíme dbať o to, aby členské štáty EÚ museli dodržiavať tie isté práva ako tie, ktoré požadujeme od tretich eh, krajín a ktorým predpisuje komisia. Chcel by som pripomenúť, že v zozname daňových rajov komisie už len to písomné prehlásenie, že sa niečo zmení, tak sa vlastne dopracovali k tomu tie krajiny, že sa dostali e, preč z tohto zoznamu iba tým, že sa písomne zaviazali. Ale v prípade Malty, ako aj v prípade ostatných e, pochybných štátov, je treba skonštatovať, že sa musíme veľmi pozorne tu v Európskom parlamente pozrieť, veľmi pozorne preskúmať, čo presne na tých otáznikoch, ktoré boli vznesené, je pravdy a kde v prípade potreby musíme eh, konať, ale bude si to vyžadovať najskôr eh, to podrobné šetrenie tak aby sme mohli prijať akékoľvek ďalšie rozhodnutia. Ďakujem pekne, pán Simon. Teraz za ECR, pán Luke. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und meinen Dank Ďakujem, pani predsednička. Taktiež ďakujem delegácii, ktorá cestovala na Maltu. Je treba sa opýtať, čo by sa e, stalo, pokiaľ by parlament neposlal na Maltu delegáciu po, e, tomto, po tejto škandále vražde Dafne. Kto by sa postaral o to, čo sa deje na Malte, pretože a to vyplýva správy, zo správy komisie celkom jasne, nie je to jednotlivý alebo ojedinelý trestný čin, ale sú tu štruktúrne problémy, štruktúrne nedostatky na Malte, ktoré sa e, ktoré vedú k tomu, že trestné stíhanie je nespolahlivé, pomalé, že sú tam dôkazy e, taktiež protekcionizmu a korupcie. Takže toto nemá nič spoločné s demok- princípy demokratického štátu. A je tam skutočne napríklad e, príjmané, sú tam príjmané veci ako napríklad, že sa nakupuje štátne občianstvo, teda za veľké sumy peniazy sa predávajú pasy. Takže toto sú štruktúrálne nedostatky e, členského štátu, na ktoré musíme brať ohľad, ktorý si musíme uvedomiť. Otázka, ako sa k tomu postavíme. Myslím si, že Európsky parlament nie je schopný, tak povediac, e, byť e, tým, kto dohliada na dodržiavanie zmluv. To malo robiť komisia. Je treba sa pozrieť na to, či sa tam zaznamenáva pokrok. To môžeme robiť, ale musíme nájsť formát, ktorý by sa zaoberal týmto deficitom, ktorý sme zistili na Malte, aby sme sa tým zaoberali, aby sa proti nemu bojovalo, je treba na to myslieť, nezabúdať. Toto je veľká otázka, o ktorej musíme ešte hovoriť. Taktiež vražda Dafne a nedostatky, ktoré sa tam teraz zistili, aby sa nepovedalo dobre, tak e, zistili sme to a ďalej nič, ale aby sa aj niečo stalo. Ďakujem. Ďakujem. Koordinátor Libe Alde, pani Intveld. Áno, ďakujem, pani predsednička. Opäť by som chcela e, pripomínať bratov e, pani Dafne Karol Magalici. Ja som rada, že je tu aj pán minister. Keď som si tú správu čítala, musím povedať, že som bola šokovaná. Počuli sme o korupcii, ale potom, keď sme si čítali tie detaily, tak sme si povedali, to sa hneď tak v Európskej únii každý deň nevidí. To je zlé. A sú tam opísané postupy, praxe, ktoré sú tak temné, nejasné, že e, áno, stálo za to niekoho kvôli tomu zavražiť pre niekoho. Takže ide o to, aby sa to od, e, rozkrylo, odkrylo. A e, vy ste boli e, e, raz e, členom Európskeho parlamentu a myslím si, že je e, to veľmi, veľmi smutné. E, európsky občania sa na to pozerajú. Toto je veľmi závažná záležitosť a Európska únia má samozrejme a musí zohrať dôležitú rolu Eh, v objasnení tejto záležitosti. A eh, ako sa hovorí, eh, reťazec je tak silný, ako je slabý jeho najslabší článok, alebo silný, silný jeho najslabší článok, takže v tomto prípade je to Malta. A mm, samozrejme, ak sa nemôžeme spoliehať na informácie, ktoré máme v systéme, tak ako môžeme zabezpečiť bezpečnosť a štátny práv, práv, právny štát v Európskej únii? Musíme samozrejme vychádzať z predpokladu súladu a nie z toho, že sa bude e, že sa budeme tváriť na to, že existuje, tváriť tak, že existuje e, súlad. Pani e, Dafne Karoma Galicia bola zavraždená pred troma mesiacmi, to bolo včera, toto výročie. Aká, aký pokrok sa urobil vo vyšetrovaní? Vie mi niekto vysvetliť, či to zatknutie tých troch ľudí treba brať vážne. Ja nie som policajt, ale e, ako som to čítal v novinách, tak to vyzerá skôr ako šaráda. Toto bola politická vražda skôr, takže mne sa to, čo sa teraz deje, nezdá veľmi e, jasné. A ten hlavný vyšetrovateľ je podľa vás nezávislý? No a potom, pokiaľ ide o otázku víz, myslím, že e, podobné schémy, podobné systémy existujú aj v iných členských štátoch, hoci možno, že je to trocha roz, rozvinutejšie na Malte a myslím si, že by sa s tým malo niečo robiť, napríklad pokiaľ ide o právo na pobyt, e, povolenie na pobyt pre utečencov a podobne. Ale chcela by som vedieť, ako, koľko vlastne ľudí to je a aký robíte screening, e, ktorý sa týka tých, ktorí dostanú e, e, zlaté víza. E, a mm, ako to potom napríklad vytvára podmienky na to, aby sa dostávali zem e, vlastne protiprávne získané peniaze, nezákonné získané peniaze. No a potom, e, pokiaľ ide o otázku korupcie v kontexte európskeho semestra, chcem sa spýtať, e, ako e, sa s tým budeme vyrovnávať, keď to nerobíme v rámci výročnej správy. E, pani Bagaza, koordinátorka ALDE e, za výbor pana. A prosím, snažte sa dodržať e, dve minúty, lebo v opačnom prípade oberiete o rečnícky čas iných kolegov. Takže prosím, máte slovo. Ja, samozrejme, pani predsednička, chcela by som poďakovať poslancom, ktorí sa vybrali na túto misiu. To to, čo tam videli, nás absolútne vydesilo. Mňa by zajímalo, či si myslíte, že táto žiadosť o informácie ohľadom investičných programov a ten e, zoznam, či to dostaneme k dispozícii. Chcela by som povedať, že možno nemáme kompetenciu preto, aby sme dohľadali dodržávanie zmluv, ale máme politické právomoci, pretože my sme tu parlament a Myslím si, že máme zodpovednosť, politickú zodpovednosť, aj morálnu zodpovednosť vo vzťahu k tomu, čo sa deje a čo sa stalo Dafne Karuana. Musíme pokračovať a nemôžeme nechať našu zodpovednosť, e, náš záväzok len v slovách. Je treba konať. Musíme nejakým spôsobom postupovať vo vzťahu aj k tomu, čo sa vyšetrovalo v rámci osobitného výboru, pretože naša práca ešte neskočila. Sú tu štruktúralne otázky a článok 2 zmluvy určite sa na Malte porušuje a ja by som chcela vám poďakovať a zaujímalo ma, či vy, čo ste boli na Malte, si myslíte, že dostaneme dostatočné informácie. Ďakujem. Ďakujem. A teraz mm, výbor Pana koordinátor za zelených, pán Gilgord, prosím. Ďakujem. V prvom rade, kolegyne a kolegovia, ďakujem za vynikajúcu spoluprácu za ten posledný rok a ďakujem pánovi ministrovi a najmä synom pani Daphne Galicia za to, že prišli. Chcel by som nájsť eh, aj možnosť, aby sa a chcel by som, aby aj oni mali možnosť e, sa vyjadriť a aby mohli povedať to, čo majú na srdci tu na pôde Európskeho parlamentu. Ja nič nechcem opakovať. Myslím, že pre mňa e, počas tej poslednej návštevy, čo mi najviac otvorilo oči, bolo, že sme si uvedomili, že toto že tu nejde len o pranie špinavých peňazí a, a odhalenia v rámci Panama Papers, ale že existuje o v podstate systémová kultúra beztrestnosti. To znamená, vieme o vysokých, vysoko postavených ľuďoch, ktorí e, teda boli e, u ktorých e, je podozrenie z korupcie, ale, a celkom jasné náznaky, ale nikdy to nebolo, títo vysokopostavení ľudia na vládnej úlohy neboli vyšetrovaní, pokiaľ ide napríklad o dodávky plynu alebo napríklad nemocnice a nikdy neboli stíhaní. Takže tu ide v podstate o oslabovanie právneho štátu, ako to povedal hlavný sudca. Takže samozrejme tu aj ide o ovplyvňovanie voličov prostredníctvom zmluv e, o verejných dodávkach a tak ďalej. Toto všetko si zasluhuje e, vyšetrovanie. A vieme, že sa e, napríklad v konkrétnych prípadoch neuplatňovalo pra, európske právo, e, predpísaný postup a nič sa nevyšetrovalo. Toto všetko si vyžaduje zmeny. A vyzývam komisiu, aby robila svoju prácu a diskutovala to s nami a dúfam, že aj parlament prispieje svojim dielom. A mám otázku na pána ministra. Môžete informovať parlament o výmene informácií s Európskou komisiou? Ja viem, že prebieha výmena informácií, pretože komisia preskúmava tieto tvrdenia. Môžete nás tu v parlamente informovať o tom, čo môžete povedať eh, tejto otázke a to aj písomne. Ak by sme mohli dostať vašu odpoveď písomne v rámci našej správy, tak bolo by to veľmi užitočné. Ďakujem. Súhlasím s vašim návrhom, že by sme si mali vypočuť e, aj synov pani Dafne Karuama, ale vy ste boli tiež e, členom misie, takže budete mať dve minúty ako člen misie na konci a tie dve minúty môžete venovať synom pani e, Dafne Karuam a veľmi rád to urobím. Ďakujem. No a teraz na zozname koordinátorov mám e, pani Kapl z ENF. Prosím. We, uh, all the coordinators Takže všetci koordinátori už e, sa vyjadrili, takže členovia misie, ktorí boli na Malte, e, e, pán, Kasa, ďakujem pani predsednička v prvom rade. Chcem oceniť profesionálny postup kolegov pri vypracovaní tejto správy. Správa je jasná a problémy, ktoré treba riešiť, sú takisto jasné. Hlavná, hlavný problém je samozrejme v tom, že ľudia v najvyšších vládnych postoch, eh, ktorí boli vlastne spojení s trestnou činnosťou, stále sú vo svojich úradoch, napríklad eh, pokiaľ ide o Eh, špranie špinavých peňazí a aj tá banka, ktorá bola zapojená do týchto aktivít, stále funguje, stále je otvorená. Eh, a samozrejme eh, výzvy ľudí na Malte, aby sa vyšetrovali tieto praktiky, zatiaľ v podstate nepadajú na úrodnú pôdu, pokiaľ ide aj o postoj policie a to znamená, že tie vysoké figury sú stále vo svojich postoch, e, táto e, e, banka stále funguje a aj spoločnosť PT takisto dostáva vládne zákazky. A v podstate v predseda vlády nám určite povie, e, že e, chránia tých, ktorí poukazujú na nekalé praktiky, ale e, len takých, ktorí nepoukazujú na členov vlády, že v podstate nikdy nepríde k trestnému stíhaniu jeho kolegov. Určite nám povedia, že sa dodržiava zákon o médiách a Určite e, nás bude e, presviečať, e, že vražda pani Karloma nesúvisí s tým, čo robili ľudia v jeho okolí, ale určite, a určite sa bude snažiť zasadiť túto rozpravu v podstate do rámca nejakých útokov na Maltu. A to tak nie je samozrejme. Ďakujem. A teraz pani Grapíny. Ďakujem, pani predsednička. Som rada, že som mohla byť e, súčasťou e, e, delegácie na Maltu. Kolegovia už toho povedali veľa, ja sa teda odrazím od tých záverov. Ja si myslím, že tá doba na analýzu bola krátka, nemali by sme sa s tým uspokojiť, nemali by sme zastaviť tu. E, mali by sme si samozrejme vyhradiť viac času na analýzu situácie na Malte, pretože sme nemali ešte čas, e, možnosť e, hovoriť so všetkými zainteresovanými správami, napríklad predstaviteľmi občianskej spoločnosti médií alebo generálnym prokurátorom aby e, sme sa... Ja som sa už pýtala, prečo to, to, to vyšetrovanie e, tejto vraždy trvá tak dlho a nedostala som zatiaľ odpoveď. Takže ešte sme nedostali odpovede na rôzne otázky, aj na otázku e, na, napríklad, či dostali tí novinári nejaké reakcie, keď napísali články o finančných škandáloch na Malte. Mali by sme skutočne postupovať obozretne a Samozrejme, my sme sa stretli s, celý, s, s, so zastupcami občianskej spoločnosti. Michal de Gulio napríklad je zároveň, e, je zároveň členom e, e, Národnej strany na Malte. Takže samozrejme nemôžeme, nemôžeme si neuvedomovať, že to je závažné práve v tom, že tu prišlo k vražde novinárky a tu ide teda vlastne o slobodu slova. E, tá by sa mala lepšie rešpektovať. A um, stretli sme pána Usina Gata, e, predstaviteľa médií, ktorý e, bol ministrom, a to v dobe, keď sa hovorilo o škandáloch súvisiacich s ropou a podobne. Hovoríme o tomto všetkom. Mali by sme samozrejme v prvom rade mať na srdci e, to najdôležitejšie a to je bezpečnosť e, ľudí na Malte, aby sme mali jasný obrázok. Ďakujem. Thank you, chairperson. I firstly... Ďakujem. Dobrý pán minister, chcem poďakovať všetkým, e, ktorí boli na Malte za vynikajúcu spoluprácu. Bol som takisto šokovaný výsledkami tejto misie ale chcem počiarknúť, že toto nie je len malský problém, toto je európsky problém. E, keď e, to nebudeme vidieť, no, tak potom nebudeme schopní pomôcť ani Malte. Na Malte e, sú veľmi, veľmi také temné postupy a toto treba samozrejme riešiť, treba to vyčistiť, napríklad banka Pilatus ako môžeme v podstate akceptovať, že takáto banka má 130 akcionárov a zároveň nepredstaviteľné objemy peňazí e, vo vkladoch. To samozrejme nemôžeme e, len tak jednoducho ani pochopiť a ani akceptovať. E, potom ďalšiu vec, ktorú chcem povedať, v podstate tí, ktorí hovorili predo mnou a boli na misii, povedali, všetko skoro. Pani Maria Jefimová, tá v podstate je takým eh, človekom, ktorý poukazuje na tieto nekalé praktiky. Hovorila s nami eh, počas eh, prostredníctvom Skypeu. A Cypre napríklad sa tiež deje určité veci. Neviem, či to súvisí práve s tým, že ona sa ujela toho, že poukazuje na tieto praktiky. Pani Gomez napísala práve list, ktorý sa tohto týka, poslala ho e, na generálnemu protugátorovi e, na Pre e, a je súvisí to aj s vydaním medzinárodného zatýkača na túto osobu. V prvom rade, ale v každom prípade chcem privítať tu synov pani Galicia a vyjadriť im úprimnú sústrasť. Ďakujem vám. A teraz sa ďalší členovia výboru, ktorí sa chceli vyjadriť. Mám tu tri e, mená. Pán Becker, pani Fajon a pán Zamit. Takže týmto uzatváram zoznam rečníkov a teraz prosím pána Beckera, prosím, skúste sa hovoriť kratšie než dve minúty. Ďakujem vám. Áno, pani predsednička, ďakujem. Vynasnažím sa. E, chcem poďakovať pani Gomez, e, pokiaľ správu za e, o misii na Maltu. Takže aké sú tie závery, ktoré môžeme dnes urobiť, nielen pokiaľ ide o právny štát, pre nešpinavých peňazí, ale pokiaľ ide o neuveriteľný prípad tejto vraždy e, s veľmi e, závažnými e, závažným pozadím, ktoré súvisí s obrovskou korupciou na vládnej úrovni v priamom okolí vlády ja chcem len povedať, že ľudia e, na Malte si nezaslúžia, aby sa o nich vytváral takýto e, obraz a tí, ktorí sú za to zodpovední vo vláde, tak by mali odstúpiť. A to už pred mesiacmi sa malo stať. Musíme pomôcť e, Malťanom a v každom prípade stíhať korupciu a kriminálne praktiky na, na najvyšších postoch a to aj v Malckej, na, na úrovni malskej vlády je plne nepria, je nepriateľné, aby takéto kriminálne elementy e, napríklad, ktoré e, by mali byť aj e, podľa mnohých politicky činných ľudí na Malte trestne stíhaní, takto stíhaní nie sú. Nakoniec to povedal aj pán Kasa. A máme tu prípad tejto brutálnej vraždy. Ja chcem povedať všetkým zodpovedným e, na Malte odtiaľ to e, vrátanie pána ministra spravodlivosti na Malte. Chcem povedať, e, pán David Kasa má našu podporu a môže s nami rátať, ak ľudia na Malte povstanú proti týmto ľuďom a praktikám, môžete spolahnúť na nás a na pána Kaza. Ďakujem. E, pani Fajon, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Samozrejme, chcem prvom rade poďakovať e, delegácii, ktorá bola na Malte za vypracovanie tejto správy. Je tam veľa faktov, ale je tam aj veľa tvrdení, ktoré treba ešte stále preskúmať a správa a táto rozpráva dnes jasne ukazujú, že ešte, sa, ešte treba urobiť veľa práce a takisto e, sa tu ukazuje, že táto správa neodráža len jeden názor. Tá, e, tá situácia e, na Malte je veľmi polarizovaná, je ťažké potom vytvoriť si ucelený obraz. E, máme tu nové informácie, ktoré berieme vážne, ale bohužiaľ nie sme autorizovaní vyšetrovateľia, takže môžeme vydať odporúčania, ale ale e, sú to tie príslušné orgány na Malte, ktoré musia urobiť to, čo je potrebné. Som veľmi rada, že pán e, minister je tu dnes s nami, spravodlivosti. A pochopila som, že niektoré z tých odpovedí, ktoré, niektoré z otázok, na ktoré sa pýtali členovia misie, neboli zodpovedané. Napríklad, e, aké opatrenia prijala vláda na posilnenie nezávislosti a nestrannosti e, súdnictva, alebo ako ten systém e, v podstate vyšetrovania sudcov funguje na Malte, či sú sudcovia, e, či sudcovia vôbec vyšetrujú všetky tie tvrdenia, ktoré pani Dafne Karuama vlastne sformulovala písomne. A Eh, počas eh, jedného podujatia, ktoré sa týkalo eh, slobody médií tu v budove organizovanom SD, tak tam sme takisto si pripomenali pani Dafne Garu, Karuamu a chcem len povedať, že skutočne tento dialog budeme v tomto dialogu so zainteresovanými stranami budeme pokračovať. Ja na úvod musím po pozdraviť e, troch synov e, Dafne Karona Galícia. Brutálna vražda vašej matky nebola len nejakou vraždou, ktorá mala niekoho umlčať. Osobu, ktorá vždy odvážne bojovala za to, aby e, sa pravda ukázala. Ale bol to zároveň aj útok na našu slobodu prejavu, pretože toto je sloboda, ktorá zaručuje, že sa ukáže to, čo, o čo sa snažila Daphne Caruana Galicia. Ona sa snažila poukázať na prípady korupcie, o ktorých tu nediskutujeme. Takže ja musím poukázať na to, že vláda v súvislosti s dodržiavaním princípov právneho štátu nekonala na Malte. A všetko to, čo sme tam videli, naša delegácia, ktorá, pra, ktorá cestovala na Maltu a sme s tým konfrontovali a reakcia premiéra bola, že on sa zaoberá tým, čo mu povedia ministri, jeho ministri a nie poslanci Európskeho parlamentu. Ale v podstate si neuvedomuje, že my sme hlasom európskych občanov. Mali by sme sa snažiť a brániť slobodu tlače. Taktiež sme predstavili zákon ohľadom praktík súvisiatých s bankami, tak aby spoločnosti ako Handy a Part- and Partners a banky ako Pilatus boli zastavení e, vo svojich praktikách. Toto sú veľmi vážne aktivity. My by sme mali zaviesť vážne opatrenia, pretože pokiaľ niekto sa snaží umlčať tlač, tak tým v podstate napadá slobodu európskych občanov sledovať, čo je pre všetkých relevantné. Ďakujem. Ďakujem, toto bol, bolo veľmi disciplinované vystúpenie, ste rešpektovali pridelený rečnícky čas. A ja sa teraz obrátim k pánu ministrovi, ktorý dostane 5 minút na to, aby sa vyjadril k týmto pripomienkam a otázkam. A potom dám slovo aj komisii, pretože komisia má taktiež otázky, ale požiadam ich, aby boli struční a pokúsili sa vyjadriť v rámci dvoch minút. Takže, pán minister Boniči, môžete sa teraz krátko vyjadriť. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za to, že ste mi dali príležitosť tu dnes byť a diskutovať. O tejto téme samozrejme dostal som 5 minút, to sa nemôžem vyjadriť všetkým otázkam, ani k časti z nich. Ale určite kedykoľvek to bude potrebné, tak som pripravený sem prísť a zodpovedať na všetky otázky. My ako vláda chceme prezentovať pravdivý obrazok o Malte. To, čo ste tu dnes hovorili o Malte, toto nie je Malta. To nie je realita, nie je to pravdivý obrazok Malty. A my chceme viesť dialog, aby sme Maltu správne e, vyobrazili. Aby ste tam mali predstavu. Pár dní po hroznej vražde Dafne Caruana Galicia, ktorá všetky na Malte aj v Európe šokovala, a ja samozrejme chcem vyjadriť aj úprimnú sústrasť rodine Dafne Caruana Galície. Chápem, že, chápem ich hnev, chápem, ako sa cítia a ako sa cítili aj v uplynulých dňoch. Všetky, všetkými to nami otriaslo. Pár dní po vražde Daphne Korona Galícia, jeden z hlavných, eh, jeden z hlavných novín, usporiadali prieskum ohľadom inštitúcií a právneho štátu, pýtali sa ľudí. A toto sú noviny, ktoré obvykle vládu kritizujú. Nie sú to nejaké noviny, ktoré nám idú na ruku. Sú to teda nedelné noviny. A pýtali sa ľudí, či eh, dôverujú ozbrojeným zložkám na Malte, 70% povedalo áno. Opýtali sa ich, dôverujete vláde? 72% povedalo, že áno. Opýtali sa ľudí, dôverujete policii? 69% povedalo, že áno. Opýtali sa ľudí, dôverujete médiám? 51% povedalo, že áno. Takže toto je ukážka z toho prieskumu v novinách a odpovedí ľudí. Takže ja sa musím vrátiť k tej správe, ktorá bohužiaľ zásadne nepochopila úlohu rôznych malckých inštitúcií. Popisuje sa tam, ako tieto inštitúcie vykonávajú svoje e, úlohy v rámci svojho štatútu. No a čo je ešte horšie, tak tí, ktorí túto správu napísali, sa spoliehajú na odporúčania, ktoré sú buď neaktuálne alebo nepravdivé. Kritizuje sa tam e, ústavná štruktúra na Malte alebo rozhodnutia maltskej vlády. Dokonca napriek tomu, že v niektorých iných členských štátoch sú podobné systémy alebo sa padli podobné rozhodnutia. Vláda vykonala obrovské reformy. Mám tu celý zoznam týchto reforiem z nášho pera za posledných 5 rokov a my sa snažíme pokračovať v tejto práci odhodlane a usilovne. A toto nebolo postihnuté v, v správe z vašej misie. Takže, prepačte, ne, ja som nikoho neprerušoval a nie som tu, aby som sa s niekým prehadoval. Som tu, aby som sa vyjadril k vašim otázkam. Kedykoľvek, kdekoľvek sme otvorení konštruktívnej diskusii my ako vláda chceme, aby sa ukázala pravda. Chceme prezentovať pravdivý obrázok Malty Európskeho parlamentu a európskym inštitúciám. Niekto sa tu dneska opýtal, pán minister, mohli ste povedať, či tie najvážnejšie tvrdenia už boli prešetrené? Odpovede áno. Na Malte máme systém, kde ktokoľvek s akoukoľvek informáciou môže zájsť za, pred vyš- za vyšetrovacím sudcom a ten vyšetrí a prešetrí akúkoľvek informáciu, ktorú mu prinesol hoci ktorý občan. No a tie najhlavnejšie veci, tvrdenia, príbehy, aj to, čo písala Dafne Caruana Galícia, všetko to sa momentálne vyšetruje. Je to úsudcu, vrátane toho najzávažnejšieho tvrdenia. Premiér sám požiadal náš súdny sektor, aby to prešetril. Takže vy tu hovoríte, že u nás nie je právny štát, ani zodpovednosť, transparentnosť, tak to nie je pravda. Pretože tie hlavné tvrdenia sa všetky vyšetrujú na žiadosť buď bývalého lídra opozície, alebo premiéra samého. Rád by som i v reformách, ktoré sme urobili. Tá predstava, že naša vláda absolútne zničila právny štát, je nepodložená a nepravdivá. Tak, e, odstránili sme princíp premlčania e, trestných činov e, politikov po zvyšok ich života. To znamená, keď nejaký politik na Malte je skorumpovaný, tak bude stíhaný, môže byť stíhaný v priebehu svojho života až do smrti. Takže nie je tam premlčanie. Ukážte mi inú krajinu, ktorá má takýto predpis. Ďalej, e, ochrana informátorov. To je ďalšia vec. Spíš Gome, pana Go, pani Gomeš, ktorú ja veľmi rešpektujem, asi nechápe presne, ako funguje legislatíva v oblasti ochrany informátorov. Neviem. Myslím si, to nie je chyba, pretože takíto ľudia a legislatíva na ich ochranu, mm, toto nie je príliš často v Európe. Je to Malta plus možno dva, tri ďalšie členské štáty. Ale pokiaľ takáto osoba chce byť chránená, získať ochranu, tak musí prísť nejakým odhalením. Samozrejme, takto funguje ten mechanizmus. A pokiaľ je tu nejaká osoba, ktorá bona fide urobi nejaké odhalenie, tak automaticky je poskytnutá ochrana. Takže všetko toto čo hovoríte, že e, vláda musí urobiť to rozhodnutie, to nie je pravda. Ďalej, pani Emil Efemová, pán Feris, o ktorých ste dnes hovorili, pani Emil Efemová mala o tejto osobe, mala tejto osobe výhrady, pánu Ferosovi. E, pán Feris chcel mať ochranu ako informátor, pretože chcel byť chránený pred stíhaním kvôli porušeniu ustanovenia ktoré zakazuje, aby sa, aby sa publikovali informácie od jednotky e, finančných, e, finančného spravodajstva. Taktiež sú tu, e, je tu Egmontov princíp o finančných transakciách, kde sa zakazuje ľuďom, aby publikovali dôverné informácie. No a pán Ferix chcel porušiť toto ustanovenie a snažil sa chrániť v zmysle legislatívy na ochranu informátora, aby sa mu to podarilo. Ďalšie veci by som chcel spomenúť. prečník je prerušený. Pán Boniči, prepačte. Ukončite to, prosím, váš príhovor. Áno, takže ten obrázok, ktorý ste tu predstavili o Malte, to nie je pravda nie je pravda, že u nás nefunguje právny štát. Taktiež máme e, výbor na vymenovávanie sudcov. Predtým sudcov vymenovávali priamo politici. No a teraz pod našim dohľadom sme, sme vymenovali výbor, nezávislý výbor, ktorý, e, obsa, v ktorom napríklad sedí aj hlavný sudca, no a títo ľudia potom menujú sudcov. Ďalej sme implementovali štvrtú smernicu o praní špinavých peňazí a taktiež smernicu o e, kapitálových požiadavkách. Takže tí, ktorí tvrdia, že sme tú smernicu neimplementovali, tak my sme ju implementovali hneď po voľbách, hneď ako sa to dalo. V júni boli voľby, a teraz je to súčasť nášho štatútu, ale ešte jednu vec by som chcel povedať. Bolo tu povedané, alebo tu také vystúpenia, ktoré hovorili, že e, Malta rieš, e, rieši takú situáciu, že sa tam porušujú princípy právneho štátu európskej hodnoty. Toto nie je pravda. Nie je pravda, že Malta čeli takéto Ja Aby som tomuto parlamentu chcel povedať, že je tam konsenzus do ktorého je zapojený premiér aj líder opozície na Malte. A oni sa obaja zhodnú na tom, že to nie je pravda. A v podstate včera líder opozície na Malte jasne povedal, že je proti takémuto tvrdeniu, že na Malte je vážne riziko, že sa e, budú porušovať európske hodnoty alebo princípy právneho štátu. Je proti takémuto tvrdeniu a jasne to povedal. A jasne povedal, že je proti tomu, aby sa spustil článok 7 proti Malte. Takže toto som chcela povedať tu v Európskom parlamente a rád by som teraz vyzna, vyzval europoslancov, aby viedli s nami zdravú, konštruktívnu diskusiu. My sme tu, aby ste nás mohli pýtať, aby sme vám mohli poskytnúť odpovede, aby sme vám vykreslili pravdivý obrázok Malty. Princípy právneho štátu sú blízke našim srdciam, je to základ našej demokracie a je to dôvod, prečo ja a zvyšok vlády venujeme svoj život a našu kariéru tomu, aby sme zlepšili svet. Takže tento človek je nedôveryhodný a e, sťažuje sa tu proti našim nálezom, ktoré sú v rámci správy. Prepačte, ukludnite sa. Teraz pán Aristoteles Gavrisiadis za komisiu. Dve minúty, prosím, pokúste sa byť stručný. Takže predovšetkým, čo sa týka smernice o praní špinavých peňazí, tak táto bola transponovaná v decembri 2017. Takže implementácia je jedna vec, transpozícia je ďalšia vec. Komisia monitoruje implementáciu smernice. Ďalej, čo sa týka tých dvoch otázok pani Infeld, Mm, investičné schémy pre občanov. Komisia monitoruje zblízka ich implementáciu, taktiež otázku udelovania občianstva na Malte aj v iných členských štátoch. To sledujeme zblízka. Občanstvo by sa malo udeliť na základe súvislosti alebo spojenia žiadateľa a krajiny. Taktiež v januári 2014 eh, sa dosiahla dohoda na túto tému a tam sa žiada, aby žiadateľ občanstvo požiad, eh, preukázal, že sídli na Malte a že je eh, určitým spôsobom prepojený s touto krajinou. Čo sa týka otázky korupcie, je pravda, že výročná správa o korupcii o tom nehovorí, ale tento rok a to vás môžem uistiť, budeme mať v našej správe o Malte e, obširnú sekciu e, o korupcii v rámci Európskeho semestra. Ďakujem. A teraz by som chcela udeliť slovo synom pani Dafne Karovana Galicia. Vítame vás tu medzi nami na našej schôdzi a máte dve minúty, prosím. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. Sme veľmi poctení. Neočakávali sme, že toto pozvanie... Prišli sme sa, aby sme potvorili vašu prácu. Ako sa len dá, taktiež sme podali ústavnú stiažnosť eh, na Malte pred súdom ale nie je to len vyšetrovanie vraždy našej matky, to je samozrejme tá najur- najurgentnejší aspekt, lebo čím dôkazy sa stratia a taktiež niekto, kto vedie tie vyšetrova na policii, je to človek, ktorého naša, naša e, matka vyšetrovala, rovnako tak a minister spravodlivosti. Takže je to ťažké v takejto krajine, keď ľudia, ktorých naša matka vyšetrovala, kvôli závažne, čo naša matka pracovala, nezmizlo. Aby sa to, na to nezabudlo, aby sa to nestratilo. A práca, ktorú vy odvádzate v Európskom parlamente, to nám trochu uľavuje bielom. A toto je niečo, čo už je nikto neuprie. Takže naša matka je tam, e, je odišla, je mŕtva, ale jej práca, žije naďalej a pokiaľ vy prestanete na tom pracovať, tak my neprestaneme, budeme pokračovať, ale bude pre nás oveľa ťažšie. Takže, čo by som vám chcel povedať, politikárče, politi- nejaký politický boj, to nás nikdy nezaujímalo, ani mňa, ani môjho e, brata. Takže pre nás politiku je to krajina, ktorá sa stala zadnými dvierkami do šengenského priestoru. Nerobia sú nás žiadne, žiadne pasové kontroly. No, Európskej únie. Je treba, aby sa chránil európsky projekt. Takže my nie sme experti na prácu Európskeho parlamentu. Neviem, aké máte dispozícii nástroje. Vy nie ste vyšetrovacím orgánom, to je pravda. Ale vyvíjate veľký tlak. A čím viacej budete vyvíjať tlak, tým viac bude zodpovedná naša vláda, Európska komisia. A toto môže viesť k prekvapivým výsledkom, takže by sme vás chceli vyzvať, vy ste tu možno expertom na to, na tých problémy, ktorým Malta teraz čelí, ale ja vám do tlača, ale až potom, čo mal v dispozícii polícia. A toto je dôležité povedať v kontexte, kde informátor Thank you. Our thoughts and prayers are with you. And na vedomie ochotu ministra a prebrať všetky otázky, ktoré tu zazneli aj ktoré tu nezazneli, ale je potrebné ich objasniť. My teda chceme v tomto že sme požiadali eh, šéfa prokuratúry Kamila, aby prišiel do Bruselu, aby bol s nami v kontakte. Tiež sme požiadali o dokumentáciu z nemeckej osoby. PK. Lobistická firma tiež žiadame, aby jej zastupcovia prišli. Teda budeme pokračovať. Eh, jednoznačne nepoľavíme. Jediná vec, návšteva prebehla 31. novembra a 1. decembra. Som rada, že sa to e, teraz oznám k ďalšiemu bodu, ale ešte raz ďakujem všetkým za spoluprácu a za pochopenie. Dávam pán Gozdel a pani Langbach, aby sa ujali svojich miest za predsedníckým stolom. Nech sa páči welcome you. Musíme pokračovať v schôdzi. Prosím láskavo, opustite sálu, pokračujte v diskusiách mimo rokovacej sály. So, uh, for the... Pani Virginie Langba, ktorý je riaditeľkou Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Ako viete, agentúry v oblasti vnútra spravodlivosti vytvorili sieť s cieľom zlepšiť bilaterálne a multilaterálnu spoluprácu v oblasti spoločného záujmu. Výročná správa za rok 2017 o činnosti tejto siete bola zverejnené toto združenie a teraz nám priblíži aj výsledky práce z minulého roka. Potom dám slovo aktuálnej predsedničky tejto siete pani Langbach, aby približila priority spolupráce, tak ako ich odsúhlasila rada, pardon, agentúry pre vnútro spravodlivosti na rok 2018. Keďže tu máme aj pani Langbach prítomnú, vítať a pozdraviť. Teraz teda dostáva slovo najskôr pán mm, Guzdel, prosím Pokúste sa aspoň trošku obmedziť svoje vystúpenie časovo. Dám vám zhruba 7 minút, aby sme to časovo všetko stihli. Ďakujem pekne, dobrý deň. Vážení poslanci, som veľmi rád, že mám možnosť približiť vám hlavné závery činnosti eh, našej eh, siete Agentúr pre vnútornú spravodlivosť za rok 2017. Kedy si som hovorieval a teraz e, môžem povedať, že minulý rok by bolo veľkou podstou predseda tejto sieti. Tiež je dôležité zdôrazniť, že táto sieť existuje vzhľadom na potreby praktickej spolupráce v tejto oblasti a preto funkcia vytvorila tento orgán. Nie naopak, e, boli sme veľmi aktívni v každom prípade Úloha predsedu tejto siete spočíva v posilňovaní spolupráce, ale tiež v snahe navrhnúť eh, nejaké nosné témy. A jednu z nich priblížim ehm, v krátkosti. Teda hlavné posolstvo od riaditeľa agentúr pre vnútro spravodlivosť je také, že vieme a ceníme si, že váš výbor sa snaží o rovnováhu medzi dostupnými zdrojmi a neustále rastúcimi očakávaniami spojenými s agentúrami. Domnievame sa, že by bolo vhodné zohľadniť eh, tento fakt aj v práci na ďalšom bezročnom finančnom rámci. Je to dôležité pre EÚ aj v situácii po Brexite. Bude to však ešte dôležitejšie v oblasti vnútra spravodlivosti než v iných oblastiach vzhľadom na tlaky únie v týchto témach, o ktoré sa s vami podelím. Ďalej druhá informácia, je jedna zo zásadných vecí a víziev pre všetky agentúry spolu s Európskou komisiou spočíva v posilnení interoperability po výmene údajov. Isté, že v rámci stanovených limitov mandátu jednotlivých agentúr, ale tiež berúc do úvahy novú legislatívu o ochrane osobných údajov. Jasne sa však ukazuje, že ešte stále máme pred sebou veľa práce. Už sme dosiahli niektoré výrazné pokroky minulý rok spolu s so ostatnými agentúrami. Ďalej tretia poznámka. Na to, aby sme sa dokázali vysporiadať s aktuálnym vývojom situácie v oblasti migrácie a ďalších oblastiach, a prepojeniami medzi internými a externými hrozbami bude potrebná medzinárodná spolupráca s krajinami mimo EÚ a je čoraz významnejšia než v minulosti. Agentúry zorganizovali poprvýkrát stretnutia príslušných eh, zástupcov medzinárodnej spolupráce, aby sme si stanovili, v ktorých oblastiach bude priestor pre hlbšiu spoluprácu. Toľko teda tie tri hlavné poznámky na úvod mm, naše posolstva. A teraz ešte niekoľko aktuálnych informácií o na úvod mm, naše posolstva. A teraz ešte niekoľko aktuálnych informácií o otázkach, ktoré sa týkajú fungovania týchto agentúr. Jednak čo sa týka využívania požiačova priestoru na trestné účely a ďalej migrácia. A ďalej sa domnievame, že je potrebné aktualizovať, prispôsobiť legislatívny rámec digitálnej dobe. Uvediem príklad, keď agentúry Európskej únie a národné agentúry sa snažia bojovať proti počítačovej kriminalite, ktorá má vo svojej povahe cezhraničný charakter, je ťažké zistiť. Už došlo k istému pokroku v tejto oblasti agentúry sú ochotné naďalej poskytovať eh, svoje poznatky, poradenstvo legislatívnym orgánom, aby sa ešte medzery ďalej darilo odstraňovať. Nie. Orgány činné trestnom konaní musia mať dispozícii vhodné nástroje. Už sa v členských štátach výrazne investovalo do tejto oblasti, ale tento proces musí pokračovať aj naďalej. Ďalej význam podpory verejno-súkromných partnerstiev prostredníctvom posilneného dialógu. Aj to je ponúkla otvoriť svoje e, technické stretnutia s priemyslom a ostatným agentúram. Ďalej otázka nových e, špecializovaných e, a multidisciplinárnych školení je tiež relevantná a aktuálna. Výrazne sme zvýšili počet vzdelávacích aktivít sme vystavení jednej veľkej výzve a síce, že čoraz viac ľudí potrebuje tieto školenia, nielen čo sa týka metodiky, zručnosti, ale tiež, aby získali prístup k vybaveniu, ktorý je potrebné na výkonných práce. A ešte som zabudol na ten posledný bod a síce a môžem odozdať novú správu, ktorú sme predložili už minulý rok spolu s Europolom. Je to spoločná správa, týka sa Darknetu. Poprvýkrát obsahuje e, podrobný súbor a analýzu e, životného cyklu jednej z najvýznamnejších sietí Darknetu, ktorú sa podá. Tu máme mnoho iniciatív z minulého roka, jednak e, Frontex sa ujel iniciatívy vybudovať súbor nástrojov v oblasti migrácie, aby sme mohli zistiť, kde sú ešte medzery, hľadiska informácií a taktiež zásahov. Ďalšia jedna nová téma ktorou sa zaoberalo vyslaní experti. Aj toto je čoraz dôležitejšia téma v niektorých e, regiónoch, na niektorých miestach. Naše centrum MCDDA nie je aktívne priamo v kontakte s migrantami, teda týka sa nás to najmenej, ale predsa len došlo k istým prípadom. Jedna z tém, o ktorých sa diskutovalo s agentúrami, sa týka toho, že tá náročná starostlivosť e, a zodpovednosť sa má rozšíriť a je na pracovníkov, ktorí pracujú pre agentúry. Vieme, že už nemá veľa času na zvyš, preto by som e, preskočil na poslednú vec a síce štandardy na odhaľovanie infekčných chorôb, dajme tomu preventívne prehliadky a taktiež e, ďalšie usmerenia nie sú k dispozícii priamo v táboroch hotspotoch, e, tam, e, kde sa školia pracovníci, a všetko nájsť v správe. A na poslednej priesvitke je fotografia so všetkými riaditeľmi. Chcel by som ešte zvorazniť, že generálny riaditeľ DG Home a generálny riaditeľ DG e, Justice boli tiež súčasťou tejto spolupráce. Bolo to veľmi dôležité. Myslím, že ako aj parlament, myslím, že to dokazuje, že táto sieť naozaj už je plne vyzretá a zameriava sa najmä na konkrétne úlohy agentúr v snahe plniť ich mandát a lepšie slúžiť ľuďom, ktorí žijú v Európe. A tiež som veľmi rád, že môžem teraz odovzdať eh, povinnosti predsedania tejto sieti eh, kolegyni Virginie Langba, ktorá je riaditeľkou Európskej inštitútu pre rodovú rovnosť. Nepochybujem o tom, že ona má všetko nasadenie, a všetky zručnosti potrebné na to, aby riadila túto sieť veľmi kompetentne a tiež, že bude naďalej e, brať do úvahy aj význam a zodpovednosť agentúry. Ďakujeme pekne, pán Gozdal, ďakujeme za vašu prezentáciu. Držali ste vymedzený čas, ďakujeme aj za to, aj za prácu, ktorú robíte, aj ktorú ste odviedli v priebehu plynulého roka ako predsedu tejto siete. Teraz dostáva slovo pani Langbad, nech sa páči. Pokúste sa dodržať tých 7. Ja by som sa na úvod chcela obrátiť na vás, aby ste sa zamysleli na tou poslednou eh, fotografiou, čo sa týka rodovej rovnosti. Aj na poslednej schôzi sme o tom hovorili, keď sa pozriete na to, že spomedzi deviatich riaditeľov agentúry ja som zatiaľ jediná žena, teda vidíte, koľko je aká dôležitá je naša práca, aby sa o nej hovorilo možno aj vo výbore LIBE. O nedlho áno, už budeme dve. Poviem vám teraz zhruba stručne, e, čo nové chceme vniesť my do činnosti e, siete agentúr v oblasti vnútra spravodlivosti. Ako možno viete, sme jediná agentúra spomedzi týchto deviatich, e, ktorá nespadá do pôsobnosti výboru LIBE, ale do pôsobnosti výboru FAM. A to e, takisto vytvára nové synergie spoločne s, výrob, s výborom FAM, ale teraz bude e, vlastne aj tento výbor e, súčasťou tej siete. Takže čo tá agentúra, tie agentúry môže robiť a o čo nám ide? Ide nám o zvýšenie pridanej hodnoty nie len pre parlament, komisiu, ale najmä pre používateľov, najmä pre občanov. To špecifické e, zameranie SVV to je najmä bezpečnosť a tam väčšina agentúr skutočne pracujú na migrácii, bezpečnosti a zameriavame sa my najmä na e, podporu v práce vnútri únie. Nebudeme môcť e, napríklad teda podporovať také prácu na takých témach, ako je migrácia, bezpečnosť, ale budeme pokračovať v práci, ktorá už začala a e, v aktivitách, ktoré už začali predtým. My sme najmenší ako viete, takže CEPOL bude naďalej koordinovať vzdelávanie a my k ním ešte pridáme témy ako násilie na ženách a e, problematika z e, rodovej perspektívy. Frontex naďalej bude viesť pracovnú skupinu pre migráciu a riadenie hranic A je tu ešte niečo, čo nie je stále vyriešené a čo je a interoperabilite systémov IKT. O tom sa hovorilo. Takže budeme pokračovať, ale čo my teda, čím my prispejeme? Výbor Líbe určite bude považovať za veľmi zaujímavé to, čo chcem povedať. V prvom rade my sme potreby mužov a žien. A rozdiely v tom, a čo môžu politiky Európskej únie e, spôsobiť v plánovaní. To znamená, ide o to, aby sme sa zamerali na tých, ktorí potrebujú najviac. E, každá myť s rodovými štatistikami, lebo to sa líši od všeobecných štatistík. V tých rodových štatistikách je to podľa pohľavia. Napríklad, pokiaľ ide o vzdelávanie, a v rámci vybraných oblastí vám ukážeme do konca tohto roka, ako na veci, napríklad v oblasti digitalizácie. Samozrejme, samozrejme je to jedna z priorít e, bulharského predsedníctva, bude to priorita aj rakúskeho predsedníctva, digitalizácie a IKT z hľadiska rodového. To bude veľmi užitočné. E, tým budú ovplyvnené. Takže na to sa chceme pozrieť a Určite ste nemali čas, ale ja by som chcela hrdo vyhlásiť, že všetci riaditeľia agentúr vrátane Alexiho, e, všetci mm, títo riaditeľia na rumúnsky kanál, dvojka je e, angličtina acum toată lumea poate să asculte. Takže opakujem, dúfam, že teraz už všetci mm, majú anglický preklad. Som rada, že máme túto rozpravu, alebo skôr výmenu informácií. A som rada, že tu máme dokonalú rodovú rovnosť. Máme tu mužov i ženy zastúpených, takže som rada, že ste nás informovali o tom, čo je predmetom vašich aktivít. K tomu, čo ste povedali o nových nástrojoch na boj proti kriminalite, mali by sme podľa vás nájsť nové nástroje na to, aby sa eh, odhalovali hm, počítačové trestné činy. Hovorili ste o eh, partnerstve so súkromnými subjektmi. Eh, máte ešte okrem tohto, čo samé o sebe je dobre, ešte na mysli niečo iné, nejaké iné nástroje? určené na odhaľovanie počítačovej kriminality. A potom ste hovorili o, o zdraví na pracovisku. Máme nejaké nástroje na meranie tohto, tohto o, fenoménu? Potrebujeme na to mať aj nástroje, nielen práve, aby sme to mohli merať. No a pokiaľ ide teda o e, rodovú rovnosť, ja som si uvedomila, že na tej fotografii to, to tak nevyzerá. Ja som vždy podporovala rodovú rovnosť všade. Určite to vždy predstavuje e, pridanú hodnotu. E, z antropologického hľadiska majú ženy niektoré vrodené schopnosti a sú schopné robiť akúkoľvek prácu, samozrejme. Mali by sme sa teda snažiť o túto rodovú rovnosť, aby to predstavovala ďalšiu prídanú hodnotu. Takže dúfajme, že tam nebudú len tie dve ženy stále v tej vašej skupine a verím spoluprácu, vašu spoluprácu s výborom LIBE. Mm, očakávam ju, pretože budeme mať potom možnosť informovať e, občanov u nás, v našich domovských krajinách o tom, čo všetko sa robí. Pán Bony? Ďakujem veľmi pekne. Ich agentúr. Je to teraz oveľa jasnejšie, máme tu stanovené priority na 2018 a na do ďalšej budúcnosti a myslím, že všetky tieto otázky, ktoré ste prezentovali, sú veľmi dôležité. Treba ich zvažovať aj na pôde LIBE, o tom som presvedčený. Môžeme to prezentáciu e, tých e, e, multidimenzionálnych opatrení a aktivít a prezentovali ste to komplexne obaja. Mám tri pripomienky, ktoré e, sa skôr týkajú MCDDA. Ja som bol zapojený do niektorých aktivít v tomto rámci a spolupráce. E, ten prvý bod e, sa týka nových technológií obehu drog na digitálnych kanáloch. Toto je veľmi zložité, je to nové, treba to e, pochopiť a uvedomiť si, ako proti tomu bojovať. Druhý bod e, súvisí s otázkou drog medzi utečencami a migrantom. Argumentoval, e, ja neviem, zatváraním hraníc a podobne. To samozrejme musí riešiť, tieto vlny migračné musí riešiť policia, politika a policia. Ale ide tu o zdravotný stav týchto ľudí No a ten tretí bod e, a, a ide tam o e, systém včasného varovania v prípade nových psychoaktívnych látok. Môžete veľmi stručne opísať, ako tá príprava prebieha? Ďakujem, pán Bony. Pani Het, prosím. Ďakujem, e, pani predsednička. Ja by som chcela hovoriť e, o e, tom darknete, ako to povedal e, kolega, pretože to veľmi úzko súvisí teraz s otázkou drog. A samozrejme sú veľmi dôležité aj otázky rodovej rovnosti, ako povedal pán Bony. Nemôžeme pracovať v oblasti rodovej rovnosti len na pôde e, výboru FAM. Toto musí byť prierezová téma pre všetky výbory. Takže e, otázky rodovej rovnosti by sa mali prerokúvať aj v iných výboroch a nie len v nadväznosti na Lisabonskú zmluvu. No a otázka e, rodovej rovnosti samozrejme v priebehu rokov bola raz na vyslení, inokedy nie. Pani Grapiny povedala, že v týchto pozíciách treba mať viac žien, ale to nie je tak jednoduché. Nie všetky ženy si to tak želajú. A keď sa potom teda nekandidujú ženy, no tak potom ich e, nahradia muži. Problém e, treba vnímať aj takto. E, aj to si treba uvedomiť, keď chceme, aby ženy e, zastávali dôležité posty. Ja si myslím, že je tu veľmi dôležitá otázka kvót. Takže, ako som povedala, tá otázka je tá, táto. Štatistiky, rodové štatistiky, to je ďalšia e, téma. To znamená, tieto e, rodové štatistiky sú dôležité. Nestačia len tie pani Langbach najskôr. Takže v prvom rade napríklad boj proti e, obťažovaniu na pracovisko. My máme v pláne prediskutovať to so všetkými e, agentúrami, v rámci spolupráce, lebo my ako orgány EÚ sa riadíme určitým rámcom. Sú stanovené pravidlá a postupy, ale my máme v pláne pracovať skôr na e, tých e, menej e, regulovaných aspektoch. To znamená, to, čo my e, chceme urobiť ako agentúra, ktorá sa viac zameriava na tieto otázky. My budeme organizovať špecifické e, školenia pre našich e, členov. To znamená, ide o zdieľanie týchto prístupov a metód a samozrejme aj o to, aby sme sa zamerali na ľudské zdroje existujú pochopiteľne materiály, ktoré o tom e, e, pojednávajú, uvedomenie si vôbec e, týchto vecí, mm, to znamená, ako nás ovplyvňujú stereotypy, a ako to všetko vyhodnocujeme. Aj na tom budeme pracovať. Organizovanú trestnú činnosť nikdy e, nie sme e, pred nimi, v predstihu, bohužiaľ. Takže to sú tie aktivity. A to je, e, pokiaľ ide o otázku pána Bonyho a potom otázku o migrantov a drog. Centier pre migráciu a sú, sú morning, colleagues. Let's uh, continue. Milí kolegovia, dobré ráno aj ostatným. Pokračujeme hlasovaním. Takže najprv Tu máme spis, ktorý je teraz v zrýchlenom postupe a potom v zjednodušenom postupe. Koordinátor Libe sa dohodli 11. januára že automatizovaná výmena údajov v súvislosti s registračnými údajmi vozidiel v Portugalsku na základe prúmského rozhodnutia. Rada je pripravená e, schváliť rozhodnutie v súvislosti s touto, e, teda ohľadom tejto témy a preto mm, je to teda v zjednodušenom postupe a ja by som odzdala pokažite slovo panu Koráovi, ktorý je spravodajcom. Prosím stručne. Sí, grazie, prezidenta, velocemente. Takže len strýchlo, pani predsednička. Týmto rozhodnutím rada vykonáva prímske rozhodnutie e, pomáhať členským štátom v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu. A Chceme tu umožniť Portugalsku obdržať osobné údaje súvisiace s e, údajmi o registrácii vozidiel. Portugal dokonale Portugalsko dokonale transponovalo e, legislatívu v súvislosti s ochranou údajov. Na konci novembra parlament dostal žiadosť o konzultáciu, aby sme sa k tomu vyjadrili a koordinátor LIBE rozhodli že budeme pracovať v angličtine v rámci zjednodušeného postupu podľa článku 50 parlamentu, aby sa mohol na plenárke o februári hlasovať. Ja odporúčam, aby parlament podporil e, túto e, sieť. E, som odporúčila, aby toto, tento text bol schválený bez, bez zmien. Pokiaľ nikto nenamieta, tak tým pádom tento postup bol schválený. A prejdeme teraz k hlasovaniu ohľadom vytvorenia centrálneho systému pre identifikáciu členských štátov, ktoré majú Európskeho informačného systému trestného registra ECRIS TCN. A teraz by som požiadala spravodajcu, aby sa vyjadril, pokiaľ má záujem, pán Dalton. Len stručne, pani predsednička, aby sme mohli rýchlo hlasovať a poďakovať tým spravodajcom, ktorí spolupracovali na tejto téme. Myslím si, že všetci sme ustúpili z pôvodných stanovisiek a máme tu dobrý, dobrý balíček kompromisov. Takže ďakujem za dodenú prácu a teším sa na hlasovanie. Ďakujem, pán Dalton. A teraz začneme hlasovať. Pozmením sa návrh 47. Môžete hlasovať. Budem hlasovať elektronicky, je to jednoduchšie, takže prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 117. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Funguje to? Alebo je tu nejaký problém? Pozmeniť sa návrh 118. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeniť sa návrh 119. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 10. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 121. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmite vrch 122. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. sa na vrst 127, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. sa na vrch 16, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 1, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Teraz na návrh 17. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmení sa návrh 134. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa na vrch 135. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa na vrch 136. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa na vrch 18. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozme sa návrh 137. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 138. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozme sa návrh 139. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. na návrh 140. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 141, 142 a 143 sú identické. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa návrh 144 a 145. Môžete hlasovať. Schválené. Kompromis 2. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené na návrh 153, eh, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa návrh 21, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa vrch 155, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. Ďalej. Prepašte, zamieta sa. Som sa pozerala trochu nižšie. Takže pozmeňujem sa vrch 166. Môžete hlasovať. 166 a 7 sú identické, takže hlasujeme o oboch. Môžete hlasovať a teraz už otváram hlasovanie. Teraz máme tu jednoho z EPP navyše, niekto by mal prestať hlasovať. Opäť budeme hlasovať, otváram hlasovanie, takže 166 a 167. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. sa na vrch 169, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Kompromis 11. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa na vrch 172. Môžete hlasovať. Zatváram. Zamieta sa. Pozmeň sa na vrch 178. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Po, mm, pozmyslava 25. Môžete hlasovať. Uzatváram. Schválený. Kompromis 4. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Teraz pozmeňujúci návrh 185. Môžete hlasovať. Uzatváram. Zamieta sa. na vrch 186. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. na vrch 187. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz 188, môžete hlasovať. Už otváram hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 5, môžete hlasovať. Už otváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňte návrh 193, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. na vrch 194, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. na návrh 199 a 200, ktoré sú identické. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňte 201, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte 202 a 203. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa na vrch 204 a 205, identické. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňte návrh 206 a 207. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňte návrh 208 a 209, identické. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňte návrh 210. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňte sa návrh 211. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa návrh 212. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz sa návrh 213. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz sa návrh 214. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 6b, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 6c, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 6D, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci vrch 234. Eh, Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci vrch 235. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 236. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte návrh 29. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeniť sa návrh 237. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. V tomto prípade je to zamietnuté. Pozme sa na 238. To je e, jazykový návrh, takže nehlasujeme. 239. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. sa návrh 240. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. sa návrh 241. Môžete hlasovať otváram hlasovanie. Schválený. 243. Môžete hlasovať. otváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňte návrh 30. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňte návrh 244. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa návrh 245. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa návrh 31. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa návrh 246. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa návrh 247. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Teraz pozmením sa návrh 254. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeniť sa návrh 38. Môžete hlasovať. Už otváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa návrh 262. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa návrh 263 a 264 sú identické. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. sa návrh 265. Môžete hlasovať. Zotváram hlasovanie. Schválený. sa návrh 39. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. sa návrh 266. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa návrh 267, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa návrh 268, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte návrh 269. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňte návrh 270. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamiet. Pardon, schválené. Pozmeňte návrh 271. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. sa návrh 272. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa návrh 273. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. sa návrh 274 a 40 sú identické, hlasujeme spolu, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmenujúci návrh alebo kompromis 7, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 8, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 282. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 283. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. 284. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. Návrh 43. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh 285. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. Návrh 286. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. Návrh. 288. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Návrh 289. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. Návrh 291. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 290. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. Návrh 292 a 93 spolu. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 44. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh 294. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 295. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 296. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 297. Koniec hlasovania. Prijaté. 298. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 300. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 301. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 302. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 303. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté rozpočet 2. Stanovisko výboru pre rozpočet. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 306. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 9. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 309. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Rozpočet 3. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté rozpočet 4. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Rozpočet 5. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté rozpočet 6. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania prijaté. Návrh 310. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Návrh 311. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Rozpočet 7. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 312. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 313. Otváram hlasovanie. Prvá časť a hlasujeme spolu o celom návrhu 313. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania zamietnuté. 314 a rozpočet 8. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 315. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. 316. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 319. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz úvodné ustanovenia, návrh 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 49. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 52. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 4. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania prijaté. Návrh 54. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej návrh 57. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 5 po častiach. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 6. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 7. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 59. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 60. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 62. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Návrh 63. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis 6a. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 79 a 8. Návrh 86. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Zamietnuté. 88. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Hlasovania. Zamietnuté. 92. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 12. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 93. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 94. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté Návrh 99. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 100. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 101. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 102. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 103 a 104. Tie sú rovnaké. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 105. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 106. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 107. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 108. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania prijaté. Návrh 109. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 14. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. 111. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Návrh 112. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 113. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 15. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 114. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 115 a 116 spolu. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. A teraz Pristúpime k záverečnému hlasovaniu. Budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. A teraz budeme hlasovať o rozhodnutí začať rokovania. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme spravodajcovi Ďalej nasleduje hlasovanie o návrhu stanoviska ku kooperatívnych inteligentných eh, dopravných systémov. Pani Grapini, ako spravodajkyňa, chcete sa ujať slova? Nie. Dobre. Takže. Compromise one. The vote is open. Takže kompromis 1. Eh, Otváram hlasovanie. Slova? Nie. Dobre. Takže Compromise one, the vote is open. Takže kompromis 1. E, otváram hlasovanie. A nie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh. Je to pozmenujúci návrh 14, o ktorom hlasujeme. Hovorí e, predsedajúca. Takže e, pozmenujúci návrh 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci prijaté. Potom pozmeňujúci návrh 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie Pozmenujúci návrh 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. To, áno, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz Ďakujem kolegyňa a kolegovia za spoluprácu. Mrs. Kudrytska is here. So we could continue. I will ask... Uh, ja by som požiadala kolegyňa a kolegovia, e, tí, ktorí chcete odísť, e, tak prosím e, opustite miestnosť. Tí, ktorí chcú zostať, tak sa prosím usaďte, aby sme mohli pokračovať, pretože tu máme spravodajky. A týka sa výročnej správy 2016 ochrana finančných záujmov EÚ, boj proti podvodom. Takže prosím, usadte sa. 27. júla 2017 Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF eh, zverejnil výročnú správu o ochrane európskych eh, finančných zájmov Európskej únie a boji proti finančných eh, podvodov 2016 a táto správa pokrýva opatrenia komisie a členských štátov na boj proti podvodom. Libe prispieva svojim stanoviskom. Pani Kudrická je spravodajkňou pre toto stanovisko a dnes predniesie návrh stanovisko. Takže dám dám hneď slovo pani Kudrickej a požiadam vás, aby ste vlastne... A prosím, tí, ktorí chcete odísť, ďakujem vám. Barbara, prosím, pani predsednička. Toto je stanovisko k návrhu správy e, pána Žila Parňo už v júli 2017 a toto stanovisko bude hodnotným príspevkom k záverečnému návrhu uznesenia a rozpráve o tejto veľmi dôležitej téme ako také. Je tu niekoľko bodov, ktoré ako spravodajkyňa považujem za veľmi zlišovať medzi kompetenciami OLAFu, Eurojustu a EPPO, aby sme zamedzili e, presahovaniu kompetencií. Zdôraznenie kompetencií EPPO možno presvedčí členské štáty, ktoré neboli ochotné zapojiť sa v tejto, do tejto eventu, je e, strážiť túto nezávislosť. A preto e, pripomínam, e, že parlament zverejňuje svoju správu na boj proti korupcie a predpokladá sa, že každý rok sa bude takáto správa zverejňovať. A, avšak e, monitorovanie e, procesov hospodárskej správy nestačí. Myslím, že to vysiela nesprávne v oblasti podvodov, najmä garzové podvody, znamenajú, že v našej práci zaostávame. Tu ide napríklad e, o spoločné garzové aktivity, pokračujú ďalej a to ohrožuje finančné záujmy Európskej únie. Každý rok cezhraničné podvody z DPM. Veľmi pekne, pani Kudrická. A teraz pani Kiniči, tieňová spravodajkynia k tomuto spisu masla. Ja ďakujem pani Kudrickej za nasadenie pri práci na tomto stanovisku nášho výboru. Ja e, tu a je dobré, že máme konečne e, jasnú predstavu o tom, čo je dôležité v boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy našich daňovníkov. E, je to v každom prípade to, tento materiál veľmi dobrý východiskový bod, pretože poukazuje na kľúčové body e, politiky na ochranu finančných záujmov a potom aj nariadenie, ktoré zriaďuje Európskeho prokurátora. Takže Európska únia má aj trestnú normu, ktorá postihuje takéto trestné činy a takisto aj prvý nadnárodný orgán, ktorý je veľmi významná inovácia. Samozrejme, želáme si, aby toto všetko, e, aby smernica čo najskôr vstúpila do platnosti a aby aj e, úrad, úrad e, a bohužiaľ teda úrad Európskej krajiny. Chcem pani Kurgickej poďakovať aj za to, že aj teraz počiarkla potrebu toho, aby Úrad Európskeho prokurátora stanovil jasné pravidlá spolupráce s ORAFom, Eurojustom a e, samozrejme aj s parlamentom, ktorý môže pre trestnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy únie. Toto všetko závisí od dobrej spolupráce medzi inštitúciami a e, od optimalizácie disponibilných zdrojov a spolupráce. Verím, že dnes e, máme v Európe nástroje, e, ktoré pomôžu. Táto téma e, bude predmetom intenzívnej spolupráce kolegov a ja sa a takisto budem snažiť prispieť v rámci pozmenujúcich návrhov a takisto aj v rámci práce výboru KONT sa budeme snažiť prehlbiť reflexiu o tejto Ďakujem, pani predsednička. Aj ja vítam návrh stanoviska pani spravodajkyne. A ja vždy vítam a, a ja som vždy podporovala smernicu PIF a EPPO a bola som členkou týmu, ktorý pracoval na nariadení EPPO. Je veľmi dôležité bojovať proti tejto trestnej činnosti a proti karuselovým podvodom v oblasti DPH s profesnou činnosťou ako takou. Takže je veľmi dôležité, aby smernica e, PIF pokrývala e, podvody v oblasti DPH, ktorý je príliš vysoký a myslím, že komisia po vyhodnotení do júla 2022 toto zníži. Na tom sa vytvoril pomerne široký konsenzus e, aj s pani Sapavodajkuňou. Ďakujem a pán Lobeza. Európskeho parlamentu a predovšetkým výborom Libe. Bola tam Cecilia Malström, ktorá justičná spolupráca par excellence obrovskú sumu peňazí, ktoré unikajú nielen daňovým systémom členských štátov, ale aj mladý, mladej generácii a premostiť tie nedostatky a naďalej vzdorujú. A toto sme sa naučili z práce pre vyhýbanie, aby sa teda tým mohli zaretušovať e, daňové praktiky. Zvýšenú zosilnenú spoluprácu, na základe ktorej bol tento úrad spustený. Vyhodnotenia stratégie a vrátanie aktov, ktoré ešte len prídu, hlavne čo sa týka otázky učí veľmi silnú sadu nástrojov na spoluprácu s orgánmi presadzovania práva členských štátov a s verejnými prokurátormi